Teraz máme na programe schôdze vyhlásenie podpredsedničky komisie, ako aj vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ohľadom používania ozbrojených bezpilotných eh, lietadiel. Opätovne odozdávam slovo pánovi ministrovi Kurkulasovi v mene podpredsedničky Ešton. Nech sa vyjadri. Vážený, vážená pani predsedajúca, e, diaľkovo riadené lietadla alebo RPA, ktoré používame na tieto lietadla, sú veľmi aktuálnou témou. V neposlednej miere kvôli záverom Európskej rady 19. decembra, ale musíme to vidieť v širšom kontexte. Technológia RPA sa rozvíja ďalej aplikácie sa rozširujú, majú zjavne väčšiu výdrž, všeobecne sú univerzálnejšie vo svojom použití ako lietadla s posádkou. Podľa všetkého sa budú používať v rozsiahlejšej miere rozprava o týchto e, veľkých možnostiach využitia už e, prebieha dlhší čas. RPA nemajú iba ofenzívnu úlohu, majú veľké možnosti a môžu prispieť rôznym aspektom vojenských ako aj civilných operácií. Vo vojenskej sfére niektoré RPA majú možnosť vykonávať bojové operácie, ale takisto sa používajú na podporu plánovania a hodnotenia operácií tým, že vykonávajú prieskum a majú schopnosť kontroly je dôležité, aby sa nebezpečenstvo rozpoznalo veľmi rýchlo, aby sa zachránili životy vojakov. Kontrola znamená aj prieskum, napríklad požiarov ďalej ropovodov. E, navyše súkromné spoločnosti uvažujú s možnosťou využiť bezpilotné lietadlá na distribučné služby. Technológie sa budú rozvíjať a takisto sa, bude rozvíjať, takisto sa budú rozvíjať možnosti využitia technológie sa budú tiež rýchlo rozvíjať. Európska únia ako globálny ekonomický e, subjekt, ktorý má vnútorný trh viac ako 500 miliónov ľudí, má veľký záujem etablovať sa v súvislosti s týmto novým výrobkom a tým, touto novou technológiou. Navyše Európska únia zohráva úlohu Eh, lídra, pokiaľ ide o operácie krízového manažmentu. Dobrým príkladom na to je protipirátska operácia Atalanta. Závery Európskej rady súvisiace s bezpilotnými lietadlami určili tiež dôležité otázky námornej kontroly v súvislosti so stratégiou pre námornú bezpečnosť Európskej únie. Musíme sa rozhodnúť, či sa budeme spoliehať na druhých, alebo budeme používať vlastné technológie a výrobky. Či sa teda politicky e, rozhodneme v prospech našej technológie. To by uspokojovalo potreby Európskej únie a takisto by to podporilo európsky branný priemysel. Otázky, ktoré sa vzťahujú na RPA, spadajú do kompetencie EÚ, ako aj národných kompetencií. Niektoré členské štáty sledujú, aké budú potrebovať schopnosti RPA Rozhodujúce obdobie bude 2020 až 2025. Európsky, Európska rada má mandát harmonizovať prácu medzi vojenskými a civilnými užívateľmi, pokiaľ Ide o letovú spôsobilosť a RPA by mali zohrávať ako užívateľ dôležitú úlohu. Použitie bezpilotných lietadiel e, vzbudilo mm, isté obavy, pokiaľ ide o ľudské práva a medzinárodné právo, zaoberal sa s tým osobitný spravodajca pre ochranu ľudských práv a základných slobôd. Naša pozícia je úplne jasná, musíme zabezpečiť, aby použitie bolo zlučiteľné s medzinárodným právom. Ide tu o technológiu, ale použitie je kľúčom. Hovoríme tu o veľmi dôležitej téme, kým Spojené štáty sú lídrom pri výrobe a pri použití RPA. Mnohé krajiny ako Izrael, Čína, Rusko, Irán a Ekvador rozvíjajú svoje národné možnosti. Európsky, Európska rada v decembri E, mala mandát na sledovanie rozširovania technológie, čiže do akej miery to uspokojí priority Európskej únie, aká bude úloha, naša úloha vo svete, aké budú naše vlastné požiadavky, ako posilníme našu priemyselnú platformu, naša politika reaguje na použitie RPA táto práca a technologický rozvoj bude rozhodujúci. Sú to dôležité výzvy, pri ktorých treba brať do úvahy mnohé aspekty. Teším sa na našu rozprávu, rád si vypočujem vaše názory. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo rečníkom v mene politických skupín. V mene EPP sa vyjadri pán Galer dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem vám, pán predseda rady, poďakovať za vyjadrenia a plne s nimi obsahovo súhlasím. Ďakujem za to, že ste hneď na začiatku poukázali na to, že technológia bezpilotných lietadiel umožňuje využívanie vo vojenskej, ale aj v občianskej, v civilnej oblasti. EPP si želá uznesenie, ktoré bude hovoriť o tých širších možnostiach nasadenia bezpilotných lietadiel, ale bohužiaľ sme sa s tým zatiaľ nepresadili. Kvôli kompromisu sme sa zhodli na spoločnom uznesení, sme sa k nemu pripojili. V mojej správe o európskej technologickej a priemyselnej zbrojnej základni sa hovorí, aby sme na spoločné nasadenia spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky mali e, dostatočný technologický základ a hovorí sa tam aj o týchto bezpilotných lietadlách. Generál de Rozier, predseda vojenského výboru, takisto hovoril o tomto ako o moderných technologických prístrojoch, ktorými takisto chránime našich vojakov. A pokiaľ ide o Európsku úniu a 28 demokratických štátov, tu nevnímam žiadne nebezpečenstvo, že by sa využívali ozbrojené bezpilotné lietadla členskými štátmi nedemokratickým a nelegálnym spôsobom. Týmto uznesením ale jasne hovoríme aj to, že sme proti plne automatizovaným bezpilotným lietadlám. Vždy v konečnom dôsledku to musí kontrolovať človek a nie algoritmus. Čiže musí ísť o legitimné využívanie zbraní. V tom sa teda zhodujeme v tejto otázke. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz e, za skupinu socialistov a demokratov pani Gomez 1,5 minúty. My e, teraz e, čelíme využívaniu bezpilotných eh, lietadiel, tak eh, ako v prípade Spojených štátov amerických, eh, ako keby tu bolo naburávané medzinárodné právo, ako keby mali, mali právo na vojnové účely. Táto technológia ako oveľ, oveľa viacej ako všetky ostatné eh, zbrojné technológie by mali byť ošetrené eh, dohodami. Samozrejme, že sú využívané v takých situáciách, kde nie sú ozbrojené konflikty a kde ich eh, využívanie je naozaj ilegálne a porušuje to tak medzinárodné práve, ako aj ľudské práva. Európska únia práve rozvíja túto technológiu, takže potrebujeme, aby sme mali explicitnú legislatívu, pokiaľ ide o využitie bezpilotných lietadiel. Je potrebné dodržiavať záväzky medzinárodného práva, ako aj e, medzinárodného trestného tribunálu. E, toto je e, veľmi dôležité a je absolútne vylúčené, aby sa bezpilotné lietadlá používali mimo tých eh, situácií, eh, kde ide o ozbrojené konflikty. Akékoľvek využitie mimo vojny by malo byť stíhané eh, trestným konaním. Častokrát zistujeme, že tu že je naozaj naliehavé, aby sa Európska únia venovala e, technológiám bezpilotných lietadiel a takisto aj e, zbrojným technológiám. Takže my teraz e, očakávame, aká legislatíva bude v rámci tohto prijatej. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Latford. Dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takže drony sa používajú bezpilotné teda sa používajú na to, aby aj, aj zabíjali ľudí. Všetkým. je tu nedostatok eh, jednoznačnosti v prípade medzinárodného práva, tak ako povedala aj pani Gomeš, sú zakázané pre mimosúdne zabíjanie mimo konfliktných zón a to je viac menej eh, nelegálne v prípade podľa medzinárodného práva a aj tak v prípade konfliktu nesmú byť eh, cieľom civilisti. Tak e, boli tu určité osmernenia, ktoré sa týkali uplatňovania bezpilotných lietadiel v prípade e, vojnových zón, ale je tam stále nedostatok e, transparentnosti a demokratickej kontroly vo všeobecnosti. CIA nepotvrduje ani nepopiera svoj program bezpilotných lietadiel, ale Ben Emison, osobitný spravodajca EÚ, povedal počas vypočutia, ktorý sme sa ho s pani Gomeš minulý rok, že nie je možné je potrebné zabezpečiť transparentnosť aj pre činnosť spravodajských služieb. Takisto je potrebné zabezpečiť aj určitý prach pre e, zabíjanie, ktoré je, je potrebné na báze aj medzinárodného práva. Napríklad, e, keď e, bol záujem zabiť členov Al-Kaidy a rôznych iných teroristických skupín. Na toto potrebujeme európske politiky, jasné politiky, jasné medzinárodné politiky a musíme podporovať e, zo strany EÚ medzinárodné riešenie, pretože keď to nevyriešime, tak tu dojde k ďalšiemu škandálu nelegálnosti, nelegality a podobne. Takže európska, eh, európsko ticho vlastne spôsobuje to, že došlo k chybám a tieto chyby by sme sa už nemali opakovať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Lochbiller na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takisto aj ďakujem za vystúpenie komisie a predsedníctva rady. Je najvyšší čas, aby sa EÚ venovala otázke bezpilotných lietadiel. V novembri 2013 založilo sedem členských štátov taký klub, kde vyvíjali spolu takéto bezpilotné lietadla a Európa Slovenska, služba pre vonkajšiu činnosť to privítala. Keď my diskutujeme o nasadení bezpilotných lietadiel, musíme sa venovať aj s praxou v Spojených štátoch. Predseda, prezident Spojených štátov Obama tiež oznámil, že e, sa zvyšuje počet nasadení týchto bezpilotných lietadiel a to za sebou nesie množstvo rôznych otázok Také krajiny ako sú Pakistan, Jemen alebo Somálsko nie sú e, oso- oficiálnymi vojnovými zónami. A v takýchto zónach je tým pádom cieľené zabíjanie e, zakázané. A USA teda vedie vojnu proti terorizmu, ktorá je vlastne globálnou, ktorú oni považujú za globálnu vojnu a preto si myslia, že je možné používať bezpilotné e, lietadla, ale ja si myslím, že to je nesprávne. V našom uznesení ide o právny rámec pre nasadenie obzbrojených bezpilotných lietadiel a my nepotrebujeme tieto využívať ani na extrateritoriálne zabíjanie. Ani nechceme eh, podporovať krajiny, ktoré takéto niečo plánujú. Ale je dôležité, aby, sa, aby drony podliehali medzinárodnej aj európskej kontrole a je čo najskôr privítať alebo prijať európsku pozíciu k ozbrojeným dronom. A isté rozvoj, vývoj, výskum plnoautomatických systémov, ktoré um, môžu um, zabíjať bez účasti človeka. To je veľká hrozba, ktorú treba mať pod kontrolou. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz má slovo za zelených pani Lözing. Na začiatku by som chcela uviesť, že väčšina tohto parlamentu hlasovala, aby e, zabránilo cieľenému zabíjaniu ozbrojené bezpilotné lietadlá, ktoré sa e, využívajú pre ozbrojenie. Jednoducho je tomu treba zabrániť, pretože to už e, je tu však morálny rozmer a mm, to ne, ten jednoducho nemôže podporovať e, zabíjanie. Nasadenie e, bezpilotných lietadiel nezabraňujú teroristickým útokom ani e, nezabraňujú teroristické činnosti. Bezpilotné lietadla jednoducho zabíjajú. A ľudia vlastne sú vystavení e, konštantnému strachu, pretože sú traumatizovaní, e, boja sa poslať svoje deti do školy, pretože sa boja, že e, budú zabité. To, na toto nie sú žiadne dôvody. Terorizmu, ne, proti terorizmu nemôžno bojovať teroristickými metódami a je treba to bojovať len s prostriedkami právneho štátu a keď je v krajine demokracia, tak e, sa znižuje aj násilie. Ale jednoducho e, nesmieme zabúdať, že dróny sú takisto aj predmetom dobrého obchodu a nesmieme teda aj na túto finančnú stránku zabúdať. Ja sa zasadzujem za zákaz týchto lietadiel, aj keď e, v niektorých prípadoch si je to opodstatnené, ale myslím, že to je scenár budúcnosti. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz e, z skupinu EFD, pán Tero, na jednu minútu. Hyvät kollegat. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Využitie drónov lebo využívanie dronov sa zvyšuje s rozvojom technológií. To je určite e, nepochybné a mnohé armády využívajú viaceré ehm, strany vyjadrili svoje obavy, ktoré súvisia s bezpilotnými lietadlami a rôzne problémy justičného charakteru, ale neviem, že či problémy, ktoré sú spôsobené dronmi, sú novými alebo revolučnými, pretože je len jeden nový druh zbranie. a je ťažko vidieť, e, ako sa vlastne morálne zbraň odlišuje od inej zbrane. Rozdiel je, že táto, v prípade tejto zbrane je, nie je prítomný pilot. Zbraň je jednoducho stále zbraň. A princíp na báze ktorého sa používajú zbranie, tie sú vlastne hlavne kritické v tomto prípade. No však um, zbraň je stále zbraň. Ďakujem pekne. Teraz pán Štádler na jednu minútu túto diskusiu musíme viesť, pretože existujú tu možnosti pre spravodajské a tajné služby, ktoré sa stále zrozširujú. Napríklad e, videli sme, čo sa nasadilo v e, Damašku, alebo takisto je možné nasadiť aj v e, dróny v Kieve. A počet civilných obetí stále rastie a tento cynizmus vlastne aj potvrdzuje, že keď keď chceme niečo chrániť, tak vlastne až tak veľmi úspešní nie sme. Ide aj o nasadenie bezpilotných lietadiel. Je, sú, tieto drony sa používajú na to, aby vlastne e, plnili trest smrti, ktorým neboli, e, neboli, nebol nikto odsúdený na, na, takéto, na takúto smrť. Ide o zabíjanie civilistov a jednoducho slúži to len, len moci politiky a keď tu v Európe nemáme žiadne morálne právo, aby sme takéto niečo nasadili v ktorejkoľvek krajine. Grazie, onorevole Lisek, un minuto e trenta. Ďakujem, pán Lizek, Minuto 30. Pani

že prúd vyslí, naše najväčšie rieky sa neprevráti. No musím teraz povedať, že bezposádkové e, e, lietadla, ktoré nazývame e, dronmi, sú všeobecne používané a to 80 štátmi na svete. Samozrejme, väčšina týchto štátov nepoužíva tieto drony na vojenské ciele, ale radšej na civilné ciele. Drony pomáhajú ochraňovať hranice, pomáhajú v záchranných akciách na mori a môžeme si ešte mm, predstaviť veľa použití týchto bezposádkových e, lietadiel, ktoré stále budú e, bežnejšie. E, len jedna štvrtina týchto štátov používa drony na vojenské ciele, ale v skutočnosti v praxi len tri, a to USA, Veľká Británia a Izrael. A tento aspekt používania mm, dronov a eh, o tom eh, je presvedčená naša politická skupina, musí byť upravený medzinárodným právom. Dnes taká úprava právna neexistuje a musíme túto situáciu čo najrychlejšie zmeniť. A zároveň, čo sa týka argumentu, mm, ktoré používajú tie niektorí, že v útokoch dronov eh, hynú civily, je e, samozrejme strašná vec a každá taká skutočnosť e, musí byť odsudená. Ale chcem povedať, že pri používaní konvenčných zbraní e, vo vojnách napríklad 20. storočia tiež zahynuli milióny civilov. Grazie, onorevole. Ďakujem, pán Kopa, minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úradujúci predseda, my e, žijeme v časoch, kedy e, sa drony stávajú súčasťou vojenskej infraštruktúry každého štátu a preto EÚ musí mať spoločnú politiku pre ich použitie. E, sú bezpečnostným e, a mierovým nástrojom, ale je e, bezpochybné, že e, sa dajú použiť na rôzne účely a to ako napríklad mapovanie a kontrol hraníc alebo poľnohospodárstvo a boj proti lesným požiarom. Žiaľ, v posledných 10 ročiach sme videli použitie ozbrojených dronov pre mimosúdne celodné vraženie občanov v tretich štátoch. Tieto operácie sa e, konajú e, pod rúčkom tajomstva, hlavne zo strany USA a e, nie sú predmetom alebo nepodliehajú medzinárodnému právu. Musíme hovoriť o tejto veľmi dôležité veci, aby sme zabezpečili, že nezopakujeme humanitné tragédie, ktoré sa diali v minulosti hlavne v Jemene a Pakistane EO musí sa jasne postať proti takýmto praktikám, musí žiadať e, väčšiu transparentnosť e, v používaní ozbrojených dronov zo strany tretich štátov a musí dospieť k spoločnému stanovisku o ich využívaniu vzhľadom na to, že ľudské právo, medzinárodné právo e, musí byť rešpektované. Vojenské použitie ozbrojených dronov neotvára nové témy v súvislosti medzinárodného humanitného práva, ale kľúč je e, vhodné používanie dronov. Kromberg. Ďakujem. E, pán Kromberg na jednu minútu. Thank you, Ďakujem doteraz e, trh pre ozbrojené drony e, rýchlo rastie a to neregulovanie. Milióny e, prostriedkov EÚ na výskum už boli čerpané a komisia a členské štáty plánujú, že ešte budú čerpať viac. Než sa bude čerpať viac peňazí daňových poplatníkov, vyzývame radovej komisiu, aby rýchlo vypracovali právny rámec, ktorý bude regulovať používanie dronov. Potrebujeme zodpovednosť a demokratický dohľad v členských štátoch štátoch nad ich národnými programy vývoja dronov a tiež potrebujeme transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií EÚ. E, naozaj si nemôžeme dôležiť e, žiadny druh pretekov zbraní v dronoch, e, ozbrojených dronoch. A tiež zdôrazňujeme potrebu regulovať e, drony v rámci režimu medzinárodného kontrolu zbraní a tiež zastaviť e, výskum a vývoj plne automatických zbraní, ktoré zabíjajú bez ľudského zásahu. Ďakujem. Pán z jednu minútu. Proevre, Pani predsednička, samotná skutočnosť, že Ehm, debatujeme o ehm, použití e, ozbrojených e, dron, miesto aby sme sa snažili e, plné zakázanie týchto dromov odhaľuje skutočnú povahu EÚ. Zdá sa, že tie tisícky ľudí, ktorí boli zavražení týmito zbraniami, v dôsledku nezákonných e, letov e, pred pobrežím Sicílie nie sú dostatočné a e, moderné systémy sú súčasťou balíka rozhodnutí, ktoré prijala EÚ na samite v decembri 2013, ktorá podporuje militarizáciu a imperialistické agresie proti ľuďom a toto je na to, aby sa podporil výroba a používanie zbraňových systémov Eh, konzorciami, eh, ktoré podporujú Francúzsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Polsko a Španielsko. Eh, oni už využili svoj vzdušný priestor a chcú to používať proti miliónom ľudí. Miliardy peňazí boli vyplienených z vreciek ľudí a dostávajú sa do vreciek brojárskeho priemyslu a zároveň ničia zberarský priemysel Grécka, pretože nie sú ľade sociálnymi monopolov a úspechy vedy um, sa nielen využívajú pre dobro ľudí, ale oni šíria e, zničenie a zahubu. Ďakujem, ďalší kolega, minútu 30. Ďakujem, pani predsednička. Armáda patrí k, um, ehm, každodenným životom a drony patria k e, systému obrany. A e, ja som pred istým časom v podvýbore e, pre ľudské práva navštívil Jemen a to pred dvoma rokmi a hovorili sme o tejto téme a o použití dronov a to bolo veľmi zaujímavé Ehm, moji kolegovia majú odlišný názor ako ja a aj miestne eh, orgány ehm, mali eh, iný názor a ehm, boli tu značné rozdiely v názoroch eh, účastníkov a tiež tu boli zastupcovia medzinárodných organizácií, ktorí mali iný názor, takže k tejto téme neexistuje konsenzus. Keď sa na to pozrieme z európskeho hľadiska, tak zistíme, že hromadné používanie dronov mimo oblasti konfliktu um, môže byť nasadená, môže byť uh, považované za porušovanie medzinárodného práva a uh, vieme, uh, že európske občania sú proti používaniu ozbrojených dromov, aby sa vrazdili extrémisti mimo oblasti konfliktu a to znamená, že sme aj e, za e, určenie pravidel, čo sa týka používania týchto e, dramov mimo oblasti konfliktu a musíme tu mať jasné definície, že čo je oprávnené použitie, oprávnený cieľ a ako vyzerá politická priorita pri používaní týchto dramov a ako vyzerá spolupráca s USA v tejto oblasti. Ďakujem, pán Hovid, jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pred troma mesiacmi v tomto Európskom parlamente e, Menal Yousafzai dostal e, e, Sacharovú cenu za e, ľudské práva. Ona je e, obeťou Talibanu a ona nesúcite s terorizmom e, alebo Sandin Kristal, ktorý je e, bývalý e, vedúci sil v Afganistane. E, ich spája to, že e, útoky dramov e, mimo uznaných e, oblastí konfliktu e, spôsobujú, že terorizmus je pravdepodobnejší, nie menej pravdepodobný. Um, dovolte mi povedať, e, že drony môžu používať na um, opravné použitie, môžu e, zachráňať životy. My e, potrebujeme výskum, ktorý umožní ich presnosť. Ja nebudem zachádzať do antiamerikanizmu, ale budem s pochybňovať e, to, e, či e, postupy praktiky USA sú v súlade s právom. Moje štát používal drony len v konfliktných oblastiach a ani nechce spolupracovať v európskej technológii dronov, ale keď 18 štátov EÚ vlastne drony je právom tohoto parlamentu zvrazňovať, že sa môj používať s plným rešpektovaním medzinárodného práva a ľudských práv, aby som vyjadril skepsu o vývoji e, plne automatických zbraní bez potreby ľudského zásadu e, je potrebné, aby bola riadna medzinárodná debata o ich využití. Grazie, onorevole pa- Ďakujem, pán Pasku, jednu minútu. V 2013 rozhodol o, e, rozvoji RPS e, e, v e, rámci 2020-2025. Tento produkt sa rovnako ako internet najprv používal na vojenské účely a teraz má dvojaké určenie a teraz sa stále viac používa na civilné účely. A Teraz sme konfrontovaní s um, odporom proti uh, využívaniu týchto uh, zdrojov všeobecne, čo sa dá pochopiť len do istej miery. Hovorím, že do istej miery, pretože zároveň nemožno upierať našim námorným orgánom uh, používanie tohto efektívneho spôsobu E, ostrahy e, na e, svojich pobrežných vodách a, a možnosti zásahu v prípade katastrofy. A tiež môžete to používať na špeciálne operácie zo strany armády a mm, tie nemožno naplniť, dosiahnuť bez spravodajstva, ktoré poskytujú tieto drony, ale keď džin bol vypustený, tak nemožno ho už vrátiť späť do flaše, ale jeho prospech možno využiť. Ďakujem, pán Harlak, jednu minútu. Important... Ďakujem, pán eh, predseda. Tento parlament eh, zaujíma eh, stanovisko k použitiu mm, ozbrojených dramov toto uznesenie e, je prvým e, krokom k e, celkovému zákazu používania tejto strašnej zbrane. Ak je jeden dôvod plne navždy zakázať používanie dromov, je jednoducho skutočnosť, že je to nová zbraň. E, my sme dostali Nobelovú cenu e, za mier. A jeden z hlavných argumentov je, e, prestante s nomi, zbraňami, prestante vynalizovať nové zbranie, prestante používať technológiu a vedu na vynalizanie nových zbraní. Takže ja som prekvapený, že niektorí kolegovia takto obmedzujú túto tému. Medzinárodné právo zakazuje ľubovoľné vraždy a svojvoľné vraždy a tu na, ide o to, aby sme mali um, pevné stanovisko proti uh, tejto novej zbrane. Takže ja dúfam, že toto naše uznesenie je to prvý krok k úplnému zákazu uh, tejto novej zbrane. Grazie. Ďakujeme. A teraz rečníci v rámci každý aj pán Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, uh, vážený pán zastupca rady bezpilotné lietadlá považujeme za modernú technológiu e, ktorú vyvíjajú prakticky všetky vyspelé krajiny e, sveta. E, je to technológia ktorá je využiteľná v civilnom priestore dá sa využiť napríklad pri monitorovaní dopravy pri zásahoch pri mimoriadnych udalostiach pri povodniach alebo požiaroch rovnako je táto technológia využiteľná v meteorológii

a to je myslím jediná cesta ktorú môžeme zvoliť. ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Morvaj. Sú tu je tu príliš málo ľudí z tých niekoľko stoviek, ktorí by tu mali sedieť, to je dosť bežné ale rada by som, aby ste si uvedomili, že hovoríme o skutočných ľuďoch, o skutočnej dráme, o skutočných problémoch, o skutočnej tragédii. O tomto píšeme správy tu v parlamente. Teraz hovoríme o bezpilotných letadlách, ktoré sú používané ako zbranie. A mňa tak napadá, že by sme možno mali tak organizovať vypočutia cez Skype alebo cez iné technológie. Porozprávať sa napríklad s ľuďmi v Jemene, ktorí stratili svoje, svojich rodinných príslušníkov, my tomu hovoríme podružné straty. A v, taktiež s tými, ktorí kážu o ľudských právach a taktiež hovorí s ľuďmi, ktorí nám tvrdia, že tieto bezpilotné lietadlá ne, so ne, nebojú proti terorizmu, ale ho vyvolávajú. Takže by sme mohli organizovať takéto vypočutia. Ďakujem. Ďakujem. Teraz už sme ukončili časť Catch the Eye a odznám slovo pánu ministrovi Kurkulasovi za pani podpredsedničku Ashton. Pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem vám za vaše prejavy na túto dôležitú tému. Chcel by som zdôrazniť nasledujúcu vec. Poprvé, to, ako sa v tejto oblasti vyvinie politika, bude ovplyvnené dvomi hlavnými parametrami. Prvé tu politické parametre, členské štáty, európske inštitúcie, naši voliči, to je prvý parameter. No a na druhej strane technológiu a priemyslom. Inštitúcie sa samozrejme môžu viesť trh, ale bude to taký interaktívny proces. Takže jedna vec je jasná. Určite tu bude pre tieto zbranie tu bude naozaj veľký trh. No a práca na rade pokračuje a mnohí ľudia sa budú zamýšľať tým, aký, ako vyvíja, ak, vyvíja technológiu v tejto oblasti. Ale ešte nie sme v oblasti, kedy e, by padlo konečné rozhodnutie. No a pripomeňme si v tejto súvislosti kontext. Musíme si uvedomiť, ako má Európa e, v úlohu vo svete a musíme si uvedomiť, čo chceme. Taktiež chcem vám pripomenúť, že musíme plniť princípy medzinárodného práva a všetky konflikty by mali samozrejme byť v súlade medzinárodným právom a mali by sme o týchto témach diskutovať so všetkými našimi e, medzinárodnými partnermi. Taktiež sa hovorí o etickom aspekte využívania bezplatných lietadiel etické rámce pre ľudských práv už existujú. Máme tu chartu, to je len jeden príklad, ale čo sa týka technológie, tak tá mala byť taktiež kompatibilná. No a čo sa týka zákonnosti využívania bezpilotných letadiel, tak tu sú rôzne názory, hovorilo to mnoho poslancov. Ich využenie by malo byť v súlade s medzinárodným právom. Ďakujem. Ďakujem. Chcela by som vás informovať, že som obdržala šesť navrhov na uznesenie a hlasovať sa bude zajtra na obed.